vyjasnilo, čo je právny základ budúcej právnej úpravy, či to má byť sloboda obsadzovania, ako to navrhla komisia parlament, alebo či ide o daňovú harmonizáciu, čo navrhla rada. Takže ak bude môcť komisia prispieť k tomu, že si právne služby oboch inštitúcií sadnú a vyriešia tento problém, ak by sa to odstránilo, možno sa dostaneme k odblokovaniu tejto situácie avšak obávam sa, že dovtedy tá nechuť niektorých členských štátov prijať takúto úpravu na to, aby sme mali väčšiu transparentnosť. Budeme tu hľadať ďalšie výhovorky, že ako vlastne, ako vlastne má v správneho hľadiska ten dokument vyzerať. Takže apelujem na fínske predsedníctvo, aby sa to právne odblokovalo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pospíšil. Teraz na dve minúty dostane slovo pán kolega Garcia del Blanco. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, dámy a páni. Veľký koncern, ktorý je napríklad činný v Európe, pracuje vlastne na najstabilnejšom trhu je najväčšia právna záruka z celosvetového hľadiska, takže to najmenšie, čo môžeme my žiadať, aby nám povedali, že čo robia, koľko majú zamestnancov a aký podiel štruktúry toho koncernu je vlastne e, tá časť, ktorá sa týka obratu. To o týchto podnikoch ani nevieme. Ak by sa tieto informácie zverejnili, tak jednoducho by sme sa pýtali, čo sa deje. Napríklad Netflix mali obrad 5 miliárd, 600 miliónov, z toho bolo zisky. A moja krajina, napríklad Španielsko, je jedným z hlavných centier činnosti tejto firmy. Tam sa zaplatili iba 3 milióny daní. To znamená menej ako možno náš mesiar u nás v dedine. To je jednoducho neakceptovateľné. Para poder eh, de alguna manera controlar que se paguen impuestos donde se está eh, realizando la actividad. Algunas de estas empresas, muchas de ellas. Takže treba platiť dane tam, kde sa tie eh, veci eh, eh, vykonávajú. Viaceré z týchto podnikov nie sú európske, ale schovajú sa u nás na trhu ako možno tí najhorší e, prevádzkovateľia baní v niektorých tretich krajinách. Takže nejde tu iba o niečo, ide tu jednoducho o udržateľnosť nášho modelu, o udržateľnosť demokracie, pokiaľ ide o zmeny, pretože občania stále sa obracajú na vlády, ktoré sú stále menej schopné, nie sú schopné uspokojiť potreby občanov a preto je tu aj tá nedôvera. Pani ministerka, musíme sa pustiť do práce. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán kolega Garikano. Señora ministra, gracias, eh, Mr. Chairman. Eh, señora ministra, lo que estamos pidiendo desde el Parlamento Vážená pani ministerka, dnešná téma, ktorá sa dostala do parlamentu, sa týka viacerých otázok. Čo chceme dosiahnuť? Chceme transparentnosť, chceme, aby sme vedeli, kto koľko platí daní. Ak nevieme, ako vyzerá zdaňovanie podnikov v niektorých členských krajinách, tak v podstate nevyriešime jeden z tých hlavných problémov tohto parlamentu, pokiaľ ide o dôveru európskych občanov, ktorú chceme opätovne získať. Nemôžeme získať dôveru občanov, ak tieto otázky nevyriešime. Ak nevyriešime problém vyhýbania sa daňovej povinnosti. Napríklad rok 2017 predložili sme uznesenie, ale toto jednoducho ani Rada sa ho nedotkla. Musíme apelovať na radu. Pre nás je to veľmi dôležité, aby sme získali tú dôveru občanov. Ďakujem pekne, pán Garikán. A teraz dostane slovo pani Hautala. Vážená pani ministerka, ja si myslím, že ste tam boli aj spolu s zelenými, keď sa napísala nasledovná veta do vládneho programu Fínska začiatkom leta. Fínsko bude podporovať riešenia na to, aby sa bojovalo Eh, proti daňovým rajom, tak v Európskej únii, ako aj z celosvetového hľadiska na to, aby sa zabezpečilo, aby korporátne zisky a ostatné príjmy boli zdaňované transparentne. Ďakujem vám pekne za túto zmenu politiky, ktorá nám umožnila, alebo umožnila Fínsku, aby sa navrhla možnosť odblokovať ten blok, ktorý sme tu mali viac rokov. A chcela by som povedať, že v piatok. Vy ako predsedníctvo máte skutočne veľkú príležitosť, aby ste dostali týmto slovám, ktoré boli zakotvené vo vládnom programu. Európsky parlament vám dôveruje, prosím vás, prelomte ten blok a budete mať veľa priateľov tu v parlamente, ale aj inde. Chcela by som povedať, že tie členské štáty, ktoré ešte možno sú proti tomto návrhu, tak hamba vám je Hanba, že Európsky parlament musí pripomínať rade, aby jednoducho ukončili tieto veci na pr- úrovni prvého čítania. Takže želám vám veľa úspechov a nakoľko teda Fínsko je takým predvojom, pokiaľ ide o otázku transparentnosti, bude veľmi dôležité, aby ste zverejnili aj výsledok pracovnej skupiny v piatok, vrátane teda mien členských štátov a ich stanovisk ohľadne tejto veľmi dôležitej záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hautala. Teraz zostane slovo pán Ferber. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pani ministerka, pani kolegovia, kolegyne. Je trochu polutovania hodné, že musíme túto diskusiu dnes tu mať, pretože rada prijala stanovisko, ktoré v podstate sa musí spochybniť Máme predsa správu podávania, teda povinnosť podávania správ, pokiaľ ide jednotlivé finančné inštitúty, to máme a ukázalo sa, že nenastal koniec sveta. Práve naopak, transparentnosť vlastne viedla k tomu, že niektoré obchodné modely vlastne e, aj banky začali preskúmovať a v prípade, že boli zlé, tak sa ich vzdali. V poslednom legislatívnom období táto otázka nebola pre nás ľahká. Hľadali sme vyvážený kompromis, aby sme oprávnené záujmy podnikov, ako aj oprávnené záujmy verejnosti na strane druhej, sme do istej miery zosúladili a preto v každom prípade tá dnešná diskusia priniesla aspoň jednu vec. Piatok bude na rade pracovná skupina, vážená pani predsednička rady. Keď e, budeme musieť mať stále diskusiu o tom, keď sa vypúšťate do práce, tak je to jednoducho smutný signál. A preto jedna žiadosť z mojej strany. Prosím vás, buďte prísni s členskými štátmi a postarajte sa o to, aby sme teda nevychádzali iba z právnych základov, ale aby sme sa dohodli aj predovšetkým na obsahoch, aby sme konečne prispeli k tomu, aby daňové raje tu v Európskej únii sa konečne zamedzili a nebudeme jednoducho, nepohneme sa ďalej, ak budeme mať v Európskej únii stále daňové raje. A To je vaša úloha predsedníckej krajiny na rade. E, počítame s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ferber. Teraz na minútu a pol dostane slovo pán kolega Völken. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, hovorili ste o pokroku na úrovni Európskej rady v rámci Európskej únie. Ja ich nevidím. Už 3 roky čakáme na posun zo strany členských štátov, pokiaľ túto dôležitú tému v rámci podávania správ za jednotlivé krajiny. Odtedy sa nič neurobilo, rada to stále blokuje. Napriek LuxLeaks, napriek Panama Papers, napriek Paradise Papers, to sa musí ukončiť. Transparentnosť v Európskej únii, pokiaľ ide o zdaňovanie, to je kľúč v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. A Občania v Európskej únii majú právo na to, aby sa dozvedeli, či multinárodné podniky platia dane. A explicitne zastávam iný názor ako kolega Beck z AFD, ktorý chcel tomu zamedziť a ukázal, že jednoducho nepracuje pre ľudí. Minulý rok napríklad EPP vo výbore pre právne záležitosti zabránilo tomu, aby sme tu mali vypočutie alebo dali otázku, pokiaľ takúto dôležitú tému, mohli sme túto diskusiu mať už oveľa včasnejšie a myslím si, že je na čase a preto sa teším, že aj tento parlament to vníma jednotne, že hovoríme odhodlane, že rada sa musí pohnúť. My ako socialisti to podporujeme, a ako SPD v Nemecku to podporujeme, ale ako povedala kolegyňa Regner, predovšetkým Nemecko, e, v Nemecku sa to, zo strany Nemecka sa to blokuje, takže nemali by sme robiť politiku iba na oko. Mali by sme sa o tejto téme venovať aj pokiaľ ide o Nemecko, aby pán Altmaier skutočne v Nemecku si splnil svoje úlohy, ako aj ďalší ministri e, v Nemecku, takže pracujte na tom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Veľký. A teraz zostane slovo pán Kovažík. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pani ministerka. Tento návrh, ktorý sa týka veľkých nadnárodných e, firiem, má zvýšiť transparentnosť. A toto bude e, na prospech daňových úradov, ale aj malých podnikov, malých a stredných podnikov, ktoré musia bojovať s konkurenciou týchto veľkých podnikov, ale nemajú výhodu, že by mohli takýmto spôsobom e, dane si rozdeliť vo viacerých krajinách. A toto vlastne poukazuje na to, že treba zdaňovať zisk tam, kde sa produkuje. Takisto je to nástroj na to, aby sme podporovali transparentnosť, keď hovoríme o digitálnom hospodárstve. Máme tu všeobecný koncenzus, že súčasné daňové prostredie nie je pripravené na digitálne hospodárstvo. Je dôležité, aby naše pravidla sa zmodernizovali, aby sme na toto zareagovali. Európska únia môže efektívne fungovať, keď bude riešiť problémy, pokiaľ ide o agresívne daňové zdaňovanie. Ak budeme hovoriť jedným hlasom, nielen pokiaľ ide jednotný vnútorný trh, ale pokiaľ ide o medzinárodné prostredie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kovařík. Teraz zostane slovo pán Gigold. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre mňa jedno z veľkých e, prekvapení a pre aj občanov, prečo v Európe väčšina členských štátov vlastne si nechajú zobrať časť daňových príjmov. E, škandalozne je to, že členské štáty by tento daňový dumping vlastne mohli zamedziť, a to už dávno, ale nerobia nič, nič účinné v tejto oblasti a to nie je férová hospodárska súťaž, ani to nie je daňová spravodlivosť, ktorá sa odzrkadľuje v daňových programoch sociálnych demokratov, kresťanských demokratov, liberálov a nás zelených. Už 4 roky vlastne tu máme návrh na to, aby sme mali transparentnosť, pokiaľ ide o výkazníctvo ohľadne daní za jednotlivé krajiny. Už to máme na stole. V roku 2017 náš parlament to odsúhlasil a urobili sa tam malé zmeny. A odvtedy to je stále na Rade Európskej únie a sú to vlastne vlády členských krajín, ktoré vlastne stoja v ceste férovej hospodárskej súťaži. A na strane blokujúcich nie sú iba daňové raje, ale aj napríklad Spolková republika Nemecko. SPD teraz e, spomenuli aj Olaf Scholza. On je teraz za tieto opatrenia. Ako to dopadne, to uvidíme tento piatok. Stretnú sa členské štáty a uvidíme, či tá veľká koalícia zmení svoje, svoju pozíciu, aby sme mali konečne väčšinu pre toto dôležité opatrenie, aby sme mali e, férový prístup v oblasti daňových, daňových otázok a budeme mať konečne opatrenia proti daňovému dumpingu. Ďakujem pekne, pán Gigol, a teraz zostane slovo pán Karas. Vážené dámy, vážení páni, zdá sa v rámci tejto diskusii e, jedna dôležitá vec, už sme to počuli od pána Junkera, že vieme, čo treba urobiť, ale tie blokády vlastne sú na úrovni členských štátov a politických hier členských štátov, ktoré vlastne sa profilujú proti Európe a nechcú sa profilovať spolu s Európskou úniou a takto vlastne idú proti budúcnosti. To je neférové, je to nezodpovedné a je to nespravodlivé. A práve o to tu aj ide Ide tu o to, aby sme tieto špecifické správy alebo povinnosť podávať správe e, podporovali, pretože to je jednoducho riešenie, pokiaľ ide o tie triky v oblasti daňovej politiky. Ide tu o transparentnosť, ide tu o daňovú férovosť a my sme videli, že dá sa urobiť, docieliť úspech. Máme to zavedené pri bankách, máme tu tzv. výkazníctvo za jednotlivé krajiny a už v prvom roku sme zistili, že 628 miliónov eur bolo vygenerovaných aj vo firmách, kde nebol žiaden zamestnanec. Prečo vlastne takýto model úspešne nepodporujeme aj do budúcna? Prečo to nerozšírime na veľké koncerny, aby sa to týkalo aj týchto podnikov? Čo teda chceme skrývať? My predsa potrebujeme podporovať e, rovnosť, väčšiu zodpovednosť, menej blokád a väčšiu akcieschopnosť Európskej únie. O to sa musíme postarať. To chcú od nás občania. Ďakujem pekne, pán kolega Karas. A teraz dostane slovo pán kolega Fernández. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Platforma pre audiovizuálne obsahy, o ktorej hovoril môj kolega, vydala film, pripravila film s Antoniom Banderasom a Meryl Streep. Ide tu jedno, aj v tom filme ide o pranie špinavých peňazí. Ako sa vlastne dá vyhnúť tomu, aby ste museli zaplatiť daň. Ukazujú sa v tom filme viaceré triky, ale je dosť cynické, že producent tohto filmu vlastne neplatí sám dane v krajinách, kde sa tento film ukazuje a vysiela. Potrebujeme primerané zdaňovanie v rámci jednotlivých hospodárstiev, krajín a dane sa musia odvádzať. Nemôžeme tu mať nejaké nelegálne postupy. Máme tu predsa informácie ohľadne týchto otázok, informovajú o tom aj banky a zdá sa, že sú tu problémy. Tri roky, odkedy táto smernica prešla vlastne v parlamente, Rada ešte stále nezvládla to sa dohodnúť v rámci rokovaní o tejto téme. Je neakceptovateľné, že sa musí najprv urobiť diskusia v parlamente, aby sa vôbec urobil pokus na úrovni rady venovať tejto téme. Apelujem preto na pani ministerku z Fínska, aby, nám, eh, aby žiadala na rade konkrétne výsledky. Ďakujem pekne, pán kolega Fernández. A teraz na minútu dostane slovo pani kolegyňa Karlsbro. Pán predseda, rovnaké pravidlá a transparentnosť to je predsa pilier spravodlivej zodpovednosti. Je to takisto hlavný predpoklad na to, aby fungoval vôbec jednotný vnútorný trh. A práve z týchto dôvodov potrebujeme takéto spravodlivé pravidlá, aby verejnosť mala dôveru voči systému. Agresívne daňové plánovanie ako keby e, túto dôveru podkopávalo. Takisto nekalá hospodárska súťaž, to je takisto, čo je škodlivé práve pokiaľ ide o stredné a malé podniky a práve preto je veľmi dôležité, aby sme sa zasazovali za zdravú kontrolu týchto procesov, pretože inak už nebudeme mať základ pre demokraciu. Musíme ukázať, že Európska únia je schopná naložiť s týmito problémami. Potrebujeme takéto pravidla na to, aby sme mali spravodlivé pravidla, a to tak pre veľké, ako aj malé podniky. Ďakujem pekne a teraz na minútu dostane slovo pani kolegyňa Tusan. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, nebude spravodlivosť ani Európa bez e, daňovej spravodlivosti. Áno, a je to v podstate e, také daňové, daňová otrava, pretože otrava e, pre hospodárstvo sú to miliarda, o ktorú prichádzame, to, ktorú sme mohli použiť pre zdravotníctvo. je to otrava, ktorá trávia ochranu životného prostredia. Je to aj e, pre našu bezpečnosť, pretože tá netransparentnosť e, daňových rajov umožňuje financovať terorizmus a e, organizovanú trestnú činnosť. Tvárime sa, že bojíme proti týchto organizáciám, ktorý <clears throat> je na čase, aby členské štáty konečne prijali túto smernicu a aby prijali prvé konkrétne kroky a bojovali proti beztrestnosti a za spravodlivosť. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani kolegyňa Tusan. A e, tu mám v spontánnej rozprave iba jedného kolegu, pán Belka. Thank you. Uh... Ďakujem. Toľko sa tu toho povedalo, že ja by som chcel doplniť ešte jednu vec. To, o čom dnes diskutujeme, je oveľa dôležitejšie ako trhová transparentnosť, hospodárska súťaž, ekonomika vo všeobecnosti. Je to o opätovnom získaní dôvery našich spoluobčanov. V podstate ide o to, že v kampani do volieb do Európskeho parlamentu sme asi všetci tvrdili, že táto vec sa konečnou opasnosťou vyrieši. A od roku 2017 to čaká. V 2017 sme o tom hlasovali. Takže chcel by som povedať len toľko, že keď e, tvrdíme, že má byť daňová transparentnosť v Európskej únii, my sami máme od toho ďaleko. Rada to blokuje. Tri alebo možno aj viac predsedníctiev v minulosti to zablokovalo. Takže chcem vyzvať fínske predsedníctvo, Môžete byť skutočným lídrom a zabezpečiť skutočnú zmenu na rade aj v e, stanovisku celej Európy v tejto veci. Očakávame, že konečne by sme mali aj začať konať a, tak, e, a nielen rozprávať. Ďakujem pekne. Končím spontánnu rozpravu a teraz na záver sa e, vyjadrí pani ministerka Tuporajnen. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu a aj za vyjadrenie vašich názorov. Poznamenal som si vaše obavy a určite budem informovať kolegov na rade. Dovolte vyjadriť sa niekoľkými slovami k tomu, čo sme spravili. Čo sa týka daňovej transparentnosti v EÚ, Rozsah automatickej výmeny informácií medzi členskými štátmi a ich daňovými úradmi v rámci smernice o administratívnej spolupráci sa rozšíril o 5 situácií. Napríklad od roku 2018 daňové orgány dostav, majú prístup k správam po jednotlivých krajinách o jednotlivých finančných informáciách veľkých nadnárodných spoločností. To bolo poprvé. Po druhé, od roku 2020 informácie o potenciálne agresívnom daňovom plánovaní e, a poradenstve s daňovými poradcami. E, toto bude ako povinnosť nahlásiť to daňovým orgánom. To je takisto dobrá správa. Ale chcela by som zdôrazniť, že fínske predsedníctvo by chcelo tento konkrétny spis posunúť vpred a robí preto všetko. Môžem vás uistiť, že máme rovnaké záujmy na tom, aby sme tento spis posunuli čo najskôr vpred. Sme odhodlaní ako predsedníctvo, určite spravíme, čo je v našich silách, aby sme dosiahli maximálny pokrok. Zároveň, ako som už spomenula, ja osobne vás budem informovať o dosiahnutom pokroku v tejto veci, e, v pokroku, ktorý bol dosiahnutý na rade. Ďakujem veľmi pekne za túto relevantnú a dôležitú diskusiu. Vážený pán predseda, ďakujem. Ďakujem. Pani ministerka Tuporajnen. Týmto končím rozpravu tomuto bodu bol predložený spoločný návrh uznesenia šiestich politických skupín a týmto môžeme uzavrieť rozpravu. Hlasovať sa bude vo štvrtok. A e, plenárna schôdza pokračuje zajtra od 9. do 14. hodiny a od 15. do 23. hodiny. Program rokovania bol zverejnený. Je k dispozícii na stránke Európskeho parlamentu. Želám všetkým požehnaný večer. A tým, ktorí ešte nejedli, prajem dobrú chuť k večeri a uvidíme sa zajtra.